Príjemné popoludne je čas na vysvetlenie hlasovaní. Prvé pani Macovej, Makovej. E Uzbekistan A najskôr správa Arena, spolupráca EU, Uzbekistan, dohoda o partnerstve a spolupráci. Prvá jediná Pani Makovej ešte raz. Nech sa páči.